Ďalším a posledným bodom našej nášho zasadnutia dnes je otázka na ústne zodpovedanie sú ostrovie Špicvergy a jeho rybolovné zdroje. Pán Valensa má slovo ako prvý, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja Ehm, ja som mm, mm, nešťastný, že tu nie je pani eh, eh, komisárky, ktorá je za to zodpovedná, ale napriek tomu sa teším, že sa nám podarilo, za, eh, že sa nám podarilo iniciovať diskusiu na tému um, právneho štatútu Špicbergova a jeho rybolovných zdrojov. Ide o nebezpečný a v poslednom čase postupujúceho problému nie stanové uh, nestanovenej kvóty na výlov halibutu na Špicbergoch, v teda ostrovie Špicbergy boli priznané Norsku, kedy sa garantoval spravodlivý právny systém na tomto území a týkal sa nediskriminácie. A to je veľmi závažný pojem nediskriminácie. Uh, pri e, prístupe do rybolovných zásob, zásob sú e, ostrovia Norsko však jednostranne vyhlásila ochranu rybolovných zdrojov a zamedzenie rybolovu, rybolovu v tejto oblasti ale pritom eh, ten princíp nediskriminácie sa, pritom, eh, pričom povedali, že sa to nebude týkať nediskriminácie. Eh, Norsko potom podpísalo dohodu o stanovení morských hraníc v Berencovom mori, ale na Špicbergoch sa nachádzali na východ od Murmanska Nóri spolupracujú v rámci spoločnej norsko-ruskej komisie týkajúcej sa e, výlovu ryb v tejto oblasti a za posledné roky to viedlo k privlastňovaniu si rybolovných zdrojov a viedlo to k poškodzovaniu e, členských štátov. Veľmi dôležité je, aby sa Európska únia obrátila na norskú vládu, pre, či bude E, či, a s otázkou, či bude Norsko riešiť tieto problémy, alebo či bude sledovať len vlastné záujmy. Mám niekoľko otázok. Myslí si Európska komisia, že členské štáty, ktoré sú, e, stra, sú členmi dohovoru alebo súčasťou dohovoru o Špicbergoch, e, že by mohli využívať, využívať práva na rybolov e, sú ostrove Svalbard. Potom, aké, ako to vyzerá s e, právnou ochranou e, časti rybolovných oblastí súostrovia Svalbard, ktorá je na východ od Murmanska. Či by to mali byť medzinárodné podniky, ktoré sú za ruským šelfom, E, či to spadá do sféry pôsobnosti e, ekonomickej kompetencie e, Ruska. Či za tretie, či členské štáty strátili právo na rybolov na východ od línie stanovenej v Murvansku a či tu bude nejaké odškodenie. Štvrtá otázka. Ako vyzerá stanovisko komisie týkajúce sa právomoci e, Norska a Ruska e, týkajúce sa e, norského rybolovu v Berencovom mori. A posledná otázka, či si myslí Európska komisia, že by sa, či komisia teraz zvážuje zúčastniť sa na zasadnutí spoločnej norsko-ruskej komisie alebo na in, zúčastniť sa na iných zásadnutiach, aby zamedzila nelegálnemu zamedzovaniu výlovu v Berencovom mori. Ďakujem. Grazie, la parola al commissario Potočnik. Ďakujem e, pekne, nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca. Vážení poslanci, že poslankyňa, chcel by som e, túto odpoveď e, e, prednes v mene kolegu z komisie, ktorý zodpovedal za túto otázku, ale nie je, je možné, nie je možné, aby sa tu dnes zúčastnil. Chcem sa prvo poďakovať pánovi Valesovi za to, že túto dôležitú otázku položil. Chcem zdôrazniť, že táto dôležitá rybolovná téma je e, veľmi citlivá, naozaj e, týka sa veľmi citlivých aspektov medzinárodného práva a čo ešte dôležitejšie, má to dopad aj na naše vzťahy s, Nor- s Norskom, čo e, je krajina, ktorá je, je historicky aj v súčasnosti našim najdôležitejším um, partnerom v Severnom mori a takisto aj v oblasti iných tém, ktoré súvisia s Arktídou politickou zónou. A našou konzistentnou pozíciou vždy bolo, že ehm, európske štáty, ktoré podpísali dohodu, e, e, ktorá sa týkala e, Špitsbergov a Svobodu, takže majú mať teda rovnaký prístup ako ostatné strany, ktoré podpísali túto dohodu. Pokiaľ ide o riadenie rybných zdrojov, Európska únia akceptovala rybolovné nariadenia, ktoré Norsko navrhlo, pokiaľ ide o E, vody okolo Svalbardu, ale samozrejme sú tam podmienky, ktoré hovoria, že e, tieto podmienky musia byť aplikované nediskriminačným spôsobom na základe vedeckého poradenstva a musia ich rešpektovať všetky zúčastnené strany. Pokiaľ ide o otázky 2, 3 a 4, ktoré formuloval e, poslanec, tam nie je žiadna pozícia Európskej únie v týchto otázkach Eh, implikácie eh, novej tej murmanskej línie eh, v prípade týchto vôd, tie sa naďalej ešte zvažujú v jednotlivých komisiách. A komisia nevie o tom, že by boli nejaké postupy, v rámci ktorého by Norsko-Ruská federácia operovala nejakým spôsobom. Proste to je bilaterálna dohoda a neklasifikuje ako regionálne dohody e, o riadení rybných e, vôd. Proste e, komisia ne, neuvažuje nad tým, že by sa mala zúčastniť takýchto rokovaní a o apropriácii halibutových kvót ani podobných komisia neuvažuje, čiže k tomu nemá ani žiaden stanovisko. Ďakujem pekne. Grazie. Ora gli oratori a nome dei gruppi. Ďakujem pekne. Prejdeme za náračníkov za jednotlivé skupiny. Najprv pani Fraga STV, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem e, e, sa poďakovať za túto iniciatívu pánovi e, Valesovi. Totiž to nemali by sme zabudnúť na naše práva e, v oblasti rivolovu v Svalbarde. E, proste toto sú témy, ktoré sú dlho otvorené a stále nie sú jednoznačne vyriešené. Chcem sa pýtať komisie, či nedávne negociácie, pokiaľ ide o revíziu e, rivolovnej dohody s Norskom, či tam európsky e, negociátor nejakým spôsobom nastolil, nastolil e, tému e, lepšej, lepších podmienok bajkeču z našej strany, aby sme e, proste e, také niečo dosiahli a bez toho, aby Európska únia musela ustupovať v iných oblastiach. E, je to dôležitá otázka, pretože E, od týchto otázok potom závisia iné práva, ktoré sú pre iné flotily takisto dôležité. E, ovplyvnené členské štáty samotná komisia mali názor, že interpretácia Norska e, pokiaľ ide o tú parížskú, parížský, parížský dohovor, že proste tie nie sú v súlade s medzinárodným právom a teda námorným právom, tak prečo máme tú iniciatívu, že o našich kvotách na Svalbarde E, sa bude takýmto spôsobom rokovať, dokaď, po, po aké e, až limity vlastne táto vôľa e, je ochotná zájsť a proste ako vôbec vníma komisia takéto rokovania. Chcem e, pripomenúť, že Norsko e, má veľmi neflexibilnú pozíciu v tejto oblasti. Jednoducho komisia nepodpísala e, e, parížský dohovor, čiže e, vlastne Norsko rokuje iba s členskými e, št- štátmi, pričom ale komisia týmto štátom e, zakazuje rokovať bilaterálnym spôsobom, pretože tvrdí, že rybolov je e, právomocou komisie. Takže chcem sa pýtať na tieto nedávne veci, ktoré sa stali a otvorili pri rokovaniach e, s Norskom. Na toto mi prosím zodpovedzte, pretože boli to veci veľmi, to, veľmi pre, um, problematické aj pre členské štáty, aj pre náš rybolovný sektor. Ďakujem pekne. Ďakujem za Alde, pán Gallagher. Eh, chcel by som sa poďakovať eh, kolegom za to, že otvorili túto otázku. Norsko e, poskytuje Európskej únii e, veľkú e, podporu, pokiaľ ide o získanie štatútu pozorovateľa v Arktickej rade. Aj vo vzťahu k tomu, čo sa deje v tejto oblasti, aj v súvislosti s klimatickými zmenami a prostredím. Mohol som si to overiť sám v júni minulého roka. E, rybolovné zdroje sa stali dostupnejšie v tejto oblasti. Otázka e, rybolovných práv v tomto regióne je veľmi dôležitá a je dôležité aj vyjasnenie právnej situácie. Ehm, norská vláda e, sa usiluje zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie s členskými štátmi EÚ. A teraz preto nastal dobrý správny čas na to, aby sa hovorilo o tejto otázke. Norská vláda pod e, vedením premiéra Salberga Eh, je pripravená spolupracovať a naznačila, že má v úmysle ďalej posilniť prepojenia, ktoré existujú z EÚ. Eh, Norsko a EÚ už doteraz eh, mali úspešnú spoluprácu a chcú v nej spolupracovať aj v oblasti Severného Atlantiku. Chcel by som sa teda poďakovať aj pánovi komisárovi za to, že e, zareagoval a ďakujem mu v mene výboru pre rybolov. Ďakujem za zelených, pani Levin. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár. V septembri roku 2012 eh, arktický eh, ľad zaznamenal eh, veľký úbytok podľa obrazov z družíc. Eh, ľadová pokrývka eh, väčšinu času pokrýva eh, zónu okolo tejto oblasti, ale teraz, keď sa pozriete na webovú stránku, vidíte, že táto ľadová pokrývka ubúda alarmujúcim tempom. Ale samozrejme sú tu rôzne výklady, pokiaľ ide o dohodu o Svalbarde z roku 1920. Moje obavy sa však netýkajú záujmov rybolovných krajín, ale záchrany ešte nepoškvrnenej prírody Eh, ľadová vrstva má už okolo 800 tisíc rokov a je potrebné, aby sme chránili ekosystémy v tejto oblasti. Norsko tu musí zohrať osobitnú úlohu. Tento týždeň sa koná stretnutie v Grónsku. Zúčastňuje sa o 5 arktických krajín. Kanada, Dánsko a Spojené štáty sa snažia presvedčiť Rusko a Norsko, aby e, zaviedli e, moratórium na lov rýb v arktických oblastiach. Norsko je susednou krajinou mojej krajiny Švédska, ale pokiaľ by e, norská strana e, prijala zodpovednosť za e, rybolov v tejto oblasti, Európska únia to musí zobrať vážne. Norsko by sa malo pripojiť k tým demokratickým krajinám, ktoré si želajú zaviesť moratórium a nemala, nemalo by sa pripojiť v tomto smere k, no, k Rusku. Grazie, onorevole Patrao. Ďakujem vám pekne, pán Patrao. Pani Patrao. Ďakujem pekne, pán, pani predsedajúca, pán komisár. Právna úprava o prístupe e, k tejto ostrovnej skupine, že je to, bola to vlastne zrušená jednostranne dohoda. No a to vymedzenie morských a urobilo sa to vymedzenie morského územia e, v, Barenc, v Berencovom mori e, spolu s Ruskom. Je to negatívne pre EÚ a európske e, členské štáty EÚ majú legitimné nároky. Ide o hospodárenie s, so, s rybolovnými zdrojmi. Je to právny nárok a je dôležité, aby sme si uvedomili, že členské štáty EÚ opätovne ustupujú Viackrát sa to stalo. Sú tu tretie štáty, ktoré jednostranne urobia nejaké opatrenia a multilaterálne e, dohovory jednoducho nerešpektujú, ale toto je ohrozenie zdrojov, to je ohrozenie e, udržateľnosti a je to deformácia, deformácia hospodárskej súťaže a nekalá hospodárska súťaž konec koncov. Uh, je dôležité, e, že je to dôležité pre niektoré členské štáty a bolo by dôležité, aby komisia postupovala pro, proaktívne a urobila príslušné opatrenia na vyriešenie tohto problému. Nesmie tu komisia merať dvojitým metrom, pretože nemôže byť interne veľmi reštriktívna a voči tretím krajinám bude postupovať veľmi laxne. Musíme postupovať konzekventne. My tu máme interné pravidlá, ktoré samozrejme musia byť takisto dodržiavané ale v konečnom dôsledku tu ide o to, aby, aby to bolo spravodlivé, aby tu bol, bol rovnaký prístup. A prvým krokom k riešeniu tohto problému spočíva v tom, že komisia na následu, e, sa zúčastní na následujúcom zasadnutí rybolovnej komisie Norsko-Rusko, tak aby tam mohla komisia zastupovať a brániť e, práva EÚ a, a e, brániť legitímny záujem čo svojich členských štátov. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Nie sú žiadne ďalšie uh, prihlásenia o slovo v rámci KHDI, takže pán komisár Potočník, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážení poslanci, môžem iba zopakovať, že si uvedomujeme, že existuje mormanská zmluva, ktorá bola v roku 2010 uzavretá medzi Ruskom a Norskom a v ktorej sa delimitujú námorné oblasti v Barencovom mori Ehm, toto je dôležité pre túto citlivú arktickú oblasť. Komisia e, skúma, či táto delimitačná línia má nejaký účinok na e, pôsobenie rybarských lodí operujúcich v tejto oblasti a či sú dodržané relevantné ustanovenia dohovoru OSN o námornom práve. Pokiaľ ide o kvóty, hodnoty. My eh, si nepoznáme žiadne eh, problémy, pokiaľ ide o kvoty halibutov v v tejto oblasti a preto na to nemáme názor. Pokiaľ ide o otázku, ktorú položila pani poslankyňa, to je veľmi konkrétna otázka, na ktorú nemôžem hneď odpovedať, ale posuniem ju ďalej kompetentným kolegom, ktorí e, poskytnú odpoveď. A napokon by som chcel upriamiť pozornosť na pozíciu či vyhlásenie nášho kolegu či vášho kolegu zo strany zelených alebo kolegyne. E, naozaj starostlivosť o udržateľnosť životného prostredia v arktickom um, regióne je veľmi dôležitá keď som e, pre niekoľkými rokmi pôsobil vo výbore pre vedu a výskum, e, tak e, som mal dočinenia s mnohými medzinárodnými vedcami, ktorí pracujú v tejto oblasti, ktorá je nádherná, ktorú je nevyhnutné chrániť. Grazie commissario, la discussione è chiusa. Ďakujem pekne, pán komisár. Tým pádom uzatvárame tým pádom uzatvárame túto diskusiu. Pokračujeme zajtra eh, vo štvrtok 27. februára. Program na zaterajšiu diskusiu bol uverejnený k dispozícii na web stránke Európskeho parlamentu.